Vítam vás na hlasovaní a chcel by som vás poprosiť, aby ste sa usadili. Začneme s uznesením, ktoré sa týka slobody vyjadrovania vo Vietname. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k uzneseniu, ktoré sa týka Kambodže. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Bitte um Entschuldigung. Ospravedlňujem sa. Nevidel som odsek 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Uznesenie ako také, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k uzneseniu, ktoré sa týka El Salvadoru. Máme uzne- od dvoch politických skupín pozmeňujúci návrh od politických skupín. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme k spoločnému návrhu na uznesenie štyroch politických skupín. Máme pani Scott Cato, ktorá sa hlási. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám ústny pozmeňujúci návrh v náväznosti na niektoré právne kroky, ktoré sa včera udiali. Musíme zmeniť ustanovenie C, aby to na konci bolo. Po tom, čo sa strávilo 10 rokov e, vo vezení, prípad Teodory Velkáskos bol 13. E, decembra pozmenený a bol zamietnutý, bolo zamietnuté odvolanie. Gibt es Einwendung gegen diesen... Je niekto proti tomuto ústnemu návrhu? Nie, takže môžeme hlasovať o tomto ústnom návrhu pozmeňujúcom. Kto je proti? Musíme to elektronicky overiť. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k hlasovaniu o uznesení ako celku v pozmenenej podobe. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme Gutierrez správe Gutierrez, Reto. Na základe správy pani Gutierrez pán Danti dostane slovo na to, aby sa vyjadril, pokiaľ ide o závery z výboru. Máte dve minúty, nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. V mene spravodajca Gutierreza Žiadam sálu, aby rokovací mandát, tak ako to INTA minulý rok zadefinovala, aby sa trialog s radou začal k tejto správe. Text schválený v IMCO na základe širokého konsenzu vylepšil pôvodný návrh Európskej komisie, hlavne v súvislosti s demokratickou legitimnosťou národných a regionálnych parlamentov. Sme presvedčení, že široká väčšina vo výbore umožní spravodajcovi začať trialóg so silným mandátom. Preto v mene spravodajcu žiadam, aby sa tento rokovací mandát podporil. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Chce sa vyjadriť niekto proti tomuto? Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s tým, že parlament sa snažil vylepšiť zlý návrh komisie, ale ešte stále tu ide o vylúčenie rozhodovacích právomocí na, členský, na úrovni členských štátov o 3 až 6 mesiacov. Ak toto urobíme, tak to bude mať dopad aj na to, ako sa vníma Európska únia. Komunálne zastúpenia, to znamená prakticky, že komisia by sa mohla vyjadriť predtým, než rozhodne obecná rada. To je podľa mňa nesprávne rozhodnutie a preto sa k tomu musíme ešte vrátiť. Ďakujem pekne, pán kolega Dejak. Teraz prejdeme k menovitému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k uzneseniu, ktoré sa týka Afganistanu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa hlasovania? Prijaté. Prejdeme k uzneseniu, ktoré sa týka situácie Rohingov. Odsek 4, pozmúci návrh 1. Kto je za? To je proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 17, pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Uznesenie ako celok v pozmenenej podobe za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k správe Koraca Bild. Nech sa páči, spravodajkyňa má slovo na jednu minútu. Vážený pán predseda, chcem sa poďakovať všetkým kolegom za vynikajúcu podporu. Spojme naše smily, aby sme vyslali jasný signál všetkým členským štátom, že musia robiť ešte viac, lepšie a rýchlejšie na to, aby chránili deti. Urobme všetko v spolupráci s eh, občianskou spoločnosťou, aby sme mali nulovú toleranciu, pokiaľ ide o sexuálne zna- prestup, priestupky na deťoch, či už online alebo v reálnom živote. Musíme urobiť konkrétne kroky a robiť všetko preto, aby Európa skutočne znamenala bezpečnosť pre všetky deti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Koracabel. Teraz budeme hlasovať návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 3 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Uznesenie ako celok v pozmenenej podobe menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k správe Marias. Návrh 3 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté zamietnuté. Odsek 4, pôvodný text za. Musíme overiť. Návrh 3, druhá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 4, pôvodný text za. Proti. Zdržali sa prijaté. Odsek 5, pôvodný text, v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 4, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 18, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, musíme to overiť, otváram hlasovanie. Druhá časť, pôvodný text od CEK 22. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 6, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 7 v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 11. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 13, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 17, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 1 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenie M, návrh 14, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 10 za, proti, zdržali sa, Musíme to overiť. Overujeme si návrh 10. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie o v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenie T, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 15 za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť. Návrh 2, musíme si overiť návrh 15, otváram hlasovanie, 15, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ospravedlňujem sa. 2 za, Proti? Prijatý návrh. 16. Pozrime sa, overme si návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 16 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Uznesenie ako celok menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz správa ACOUT. 18, pôvodný text za, proti, zdržali sa, Prijaté. Odsek 20, pôvodný text v dvoch častiach, menovité hlasovanie, prvá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť, otváram hlasovanie. Druhá časť, odsek 20. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 23. Pôvodný text za. Proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 45 pôvodný text za proti, zdržali sa, prijaté. 46 za, proti, zdržali sa, prijaté. 81 pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijaté. 85 v dvoch častiach, menovité hlasovanie, prvá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 86, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 89 pôvodný text za, proti. Je to tesné, musíme, otvoriť, musíme si to overiť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 93 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 2, kto je za? Kto je proti, zdržali sa prijaté. 113, pôvodný text za, proti, zdržali sa prijaté. 115 za, návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté prijaté. Teraz uznesenie ako celok pozmenenej podobe menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Je to prijaté. Chcel by som vám ešte pripomenúť, že váš hlas je započítaný iba vtedy, ak e, vyťahnete kartičku až po hlasovaní. Všetkým vám prajem e, bezpečný návrat domov. Budúci týždeň, ak nebudete v Bruseli, tak vám prajem aj pekné advenč, adventné obdobie. To sa týka aj zamestnancov. A tí, ktorí sa ešte chcú pripraviť na vysvetlenie hlasovania, môžu požiadať o slovo a tí, ktorí nebudú mať účasť na vysvetľovaní hlasovania, poprosím, aby čo možno najrychlejšie opustili miestnosť. Lobby pred miestnosťou je lepšie, aby ste si zaželali e, všetko dobre do nového roku, viac ako táto miestnosť, preto by som vás požiadal, aby ste si tieto želania e, navzájom odovzdali mimo miestnosti.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 Und am Schluss. Ja, ja, das kriegen wir hin. Können wir nachher sagen, wenn, wenn die sprechen. Das muss auch nicht passieren. Teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovaní. Najskôr eh, chcem ešte dať do zapisnice, že som sa pomýlil. Ja som vám zaželal veselú veľkú noc, ale ja som myslel samozrejme Vianoc.